Dear President, dear... Vážený pán predseda, vážení kolegovia, chcel by som srdečne privítať predsedu pána Šulca a generálneho tajomníka pána Veleho na výbore ENVI. Sme tu kvôli dôležitému podujatiu. Dnes sa bude podpisovať politika environmentálna rok 2016 v rámci ekomanagementu a EMAS. Ako viete, EMAS je dobrovoľný nástroj pre organizácie, aby hodnotili svoje výkonnosti environmentálne a environmentálna politika je kľúčová v rámci manažmentu parlamentného a ide tu o predlženie tohto, tejto zmluvy. Prvá environmentálna politika bola podpísaná v roku 2007 a odtedy parlament zlepšil svoju výkonnosť, pokiaľ ide o životné prostredie. Táto politika 2016, ktorá bude dnes podpísaná, je kľúčovým prvkom predchádzajúcej verzie a obchádzajú aj nové, obsahuje aj nové ambiciozne prvky. Parlament je kľúčový v tejto politike, pokiaľ je dosiahnutie udržateľnosti a spolupracuje a pracuje na tom, aby sa dosiahla udržateľná budúcnosť. My vo výbore ENVY sme v centre tohto politického legislatívneho diania. Environmentálna politika 2016 i vyjadruje záväzky parlamentu, aby sme dosiahli udržateľnosť v rámci každodenného fungovania. Výbor NV je poctený, že sa tu bude podpisovať dnes táto politika. Pán predseda, máte slovo. <clears throat> Ďakujem pekne, vážený pán kolega Lavia. Ctení kolegovia a kolegyne, výbor pre životné prostredie, som veľmi rád, že som medzi vami tu a že môžeme podpísať tento dôležitý dokument. Ja zdieľam názor, ktorý zdieľa aj pán predseda, ktorý práve načrtal. Chcel by som povedať, že v rámci práce v Európskom parlamente máme záväzky, rovnaké ako zákonodárstva, zákonodárca, ktorý zohráva kľúčovú úlohu nielen v európskej, ale aj pri celosvetovom vplyve, ktorý máme nad rámec európskych zákonov, pokiaľ ide o zvládanie víziev klimatických zmien. Takýto zákonodárny orgán ako inštitúcia logicky musí jednoducho brať vážne tento prístup, ktorý vlastne my v zákonoch očakávame od druhých dalo by sa povedať, že musíme ísť príkladom. To je vlastne aj duch, ktorý nás primel k tomu, aby sme to od roku 2007 podpísali. Konáme na viacerých úrovniach ako zákonodárca na jednej strane, na druhej strane tu máme správu ako úrad, ktorá vlastne zamestnáva zhruba 8 tisíc ľudí na viacerých postoch, pokiaľ ide o spotrebu vody, až po potrebu papiera, energetická úči, od energetickej účinnosti až po inovatívne opatrenia, pokiaľ ide o manažment správu budov, to znamená všetko, čo nejakým spôsobom e, robíme alebo chceme robiť pre životné prostredie, aj my to musíme plniť. A to je cieľom, účelom tejto dohody, ktorú tu dnes podpisujeme. Pracovné skupiny tu v parlamente sú na jednej strane administratívnej povahy, na druhej strane politickej povahy. Máme tu medzi generálnymi raditeľstvami zákon horizontálnych pracovných skupín, kde vlastne sa kontinuárne pokračuje v rámci plnenia úlohy EMAS, to je vlastne pole pôsobnosti generálneho tajomníka a Klaus Welle to skutočne veľmi dodržiava. Na druhej strane tu máme pracovnú skupinu predsedníctva, pracovná skupina, ktorá sa e, zaoberá predovšetkým otázkou hospodárenia budov a bezprostredného manažmentu správy budov. Je tu viacero úloh, ktoré sa musia zvládať, takže ide tu o takú skutočne prepojenú prácu medzi správou administratívnou a to politickou rukou, vetovou rozhodovacieho procesu na úrovni predsedníctva. V rámci tejto pracovnej skupiny teraz máme to, čo tu dnes predpíšeme ako politici. Vlastne sme to analyzovali. To nám bolo predložené zo strany správy parlamentu. Vy ste sa pravdepodobne tomu venovali ešte intenzívnejšie, dokonca ešte širšie, ako teda my na úrovni predsedníctve, ale po dvoch školeniach v, v marci a apríli sme sa jednomyselne rozhodli, že tieto e, úpravy EMAS podpíšeme, ktoré sú záväzné pre ďalšie roky a to je pre nás dobrá príležitosť to takýmto spôsobom dnes pred vami podpísať, pred svetkami Ďakujem pekne. Teraz môžeme prejsť e, to podpísať. Dear colleagues, we close here the meeting and we start... An... Kolegovia, takže končíme tento bod programu a budeme o pol pokračovať. Dear colleagues, kolegovia, our meeting. Môžeme začať naše zasadnutie. Chcel by som pripomenúť všetkým kolegom, aby ste si zasunuli kartičku do konzoly, do konzoly a využili ju, keď to bude treba. Začneme s bodom 10 nášho programu. to je e, to sú maximálne hodnoty to prídu v niektorých produktoch. Dostali sme túto požiadavku zo strany spravodajkyne, aby tu bolo menovité hlasovanie o tomto návrhu uznesenia. A chcel by som sa spýtať, či tu je 17 členov za takéto menovité hlasovanie. Poprosím vás, kto je za menovité hlasovanie, musíme hlasovať áno. Tí, ktorí sú za, takže otváram. Everybody applauded. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Mr. Pedicini, how have you have voted? Pán Pedicini, hlasovali ste? Áno, ale ste za alebo proti? Za. Dobre. Dobre. Takže budeme hlasovať menovitým hlasovaním o návrhu uznesenia. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Plus jedna za Pedičínyho. Táto e, námietka je zamietnutá. Teraz budeme hlasovať o bode číslo 11. To je mandát na trialog rozpočet na rok 2016. Iniciamo con l'emendamento 1.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 Pozmeňujúci návrh číslo 6. Pozmeňujúci návrh 6, to je za, to je proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 7, to je za, to je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 8, kto je za, kto je proti, zdržali sa pri, zamietnuté. Kompromis 2, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz budeme hlasovať po zmenujúcom návrhu 17 kolegu Kaputa. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. si návrh 18. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Overme. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz 19. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 22. Sú tu dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, držali sa, overme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zrali sa, prijaté veľkou väčšinou. Pozme si návrh 23 v dvoch častiach, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 24, kto je za, to je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 29, kto je za, kto je proti, Zžali sa zamietnuté. Teraz finálne hlasovanie elektronickým spôsobom. Otváram hlas... Pardon. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Prijaté.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 kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Overme. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za?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 Prijaté. Pozmeňujúci návrh 24. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 25. Kto je za? Proti? 26. Prepáčte. Opakujeme hlasovanie 26. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 27. To je za. To je proti. Zdržali sa prijaté. 28. to je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. si návrh 29 v dvoch častiach. to je za? Prvá časť. to je proti? Zdržali sa? Overme. Hlasovali sme všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Nemôžeme hlasovať o druhej časti, takže budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu číslo 30. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 31. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 32. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, overme. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Budeme hlasovať po zmencom návrh 33. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 34. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 35, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 41, kto je za. Sú tu dve časti, pardon. Jedna časť, takže 41, kto je za kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh. Kompromis 6. Kto je za kompromis 6? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 44. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. si návrh 45. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté prijaté. Teraz kompromis 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeniaci návrh 47. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeniaci návrh 48 v dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť. Kto je za?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 Povedal by som, že to je zamietnuté, ale musíme to overiť. Hlasovali ste všetci. Odkončím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 63. To je za. To je proti. Zdržali sa prijaté 65 za proti, držali sa prijaté. Kompromis 4b. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté, ale musíme to overiť. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 4a. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz Pozme si návrh 73. 73. je to prídavok ku kompromisu 4a, takže musíme o tom hlasovať. Pozme si návrh 73. 73. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overme.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 Zdržali sa? Overme. Hlasovali ste všetci, končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 82, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 83, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overme. Hlasovali ste všetci, končím hlasovanie, zamietnuté. Teraz 84, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz pozmeňujúci návrh 85, Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 86. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 88. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 89. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Overme. Hlasovali ste všetci, končím hlasovanie, prijaté. Teraz 92, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Finálne hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, končím hlasovanie. Prijaté. And now Teraz prechádzame k bodu 13 nášho programu hlasovanie ohľadom správy o propolcelade a subsidiarite. Pani Dornána. Si, monsieur le président. Euh, J'ai souhaité... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som chcela, aby ten popromis tu bol ponechaný a ja chcem sa poďakovať skupine FDD za to, že sú jediní, ktorí nás podporili, pretože tento kompromis podporujú pozmeňujúce návrhy zelených aj EPP, aj ALDE, SD a GUE. Takže preto žiadam, vážený pán predseda, aby sme tento kompromis dali k elektronického hlasovania, menovitým hlasovaním od samého začiatku. Precizujem, že viaceré pozmeňujúce návrhy sú dodatkami, ktoré obohacujú text a ktoré nemali žiadnu kritiku fundamentálnu. Boli to iba pár výnimiek, to sme stiahli vlastne už v prvej verzii tohto kompromisu. V rámci tohto rokovania som nedostala však žiadny argument nejaký základný ktorý by bol protichodný s môjim stanoviskom. Niektoré skupiny chceli, aby tu boli takéto kompromy, aby sa vyňali tento kompromis bez nejakej argumentácií, aby to potom obsahovali ich pozmeňujúce návrhy. Všimla som si, že v poslednej chvíli SND stiahlo všetky pozmeňujúce návrhy bez nejakej pre... zjavnej, zjavného dôvodu. Som smutná, že vidím, že napriek nedorozumeniu, napriek, môjmu, napriek mojej iniciatíve, entuziasmu, a že som iniciovala takéto záležitosti teraz zrazu jediný, bolo zamietnuté toto moje stanovisko z viacerých stran. Tieto relati- re- negatívne stanoviska, pokiaľ ide o moju prácu, vlastne to podkopáva moju snahu a robí sa tu ešte väčší rozkol. Ako vidíte, je to jednoducho jedom pre našu demokraciu, pre európskych pre európskych kolegov. A tomuto neroz, nerozumiem. Nebudeme teraz mať diskusiu k tomuto bodu. Dobre, takže slovo dostáva spravodajca. Želali ste omenúť hlasovanie o všetkých kompromisoch. Takže pýtam sa teraz kolegov, či tento návrh podporí 17 členov. Takže kto chce, aby sa hlasovalo menovite o kompromisu, musí hlasovať áno. Takže môžete hlasovať. Everybody voted? Všetci hlasovali. Zatváram hlasovanie. 15 za. Takže nebudeme hlasovať menovite. Emendamento 9. Takže deviatka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 10, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Ďalej 11, kto je za? Kto je proti? Overíme. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Schválené. Takže návrh 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 13 je stiahnutý. Takže musíme hlasovať o 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 15 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz hlasujeme o kompromise 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Teraz Návrh 17, e, to je za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválené. Teraz návrh 18, alebo ten odpadá. 19, to je za. To je proti. Kto sa zdržal? Overíme. Kolegovia, prosím vás, poriadne zdvíhajte ruky. Hlasovali všetci, tam hlasovanie. Schválené. Návrh 22 častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Druhá časť odpadá. Teraz návrh 21 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz 22, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Teraz pozmeňujúci návrh 23, alebo nie, pretože to je len lingvistického charakteru. Hovorí sekretariat, že musíme hlasovať. Takže 23, kto je za? Kto je proti? To sa zdržala schválené. Návrh 24, to je za, to je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. sa návrh 25, kto je za, to je proti, To sa zdržal, schváluje sa. Kompromis 3, to je za, to je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Teraz pozmeňte návrh 26, to je za. To je proti. Co zdržal, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 27 v dvoch častiach. Prvá časť, to je za. To je proti. To sa zdržalo, zamieta sa. Teraz druhá časť, to je za. To je proti. Tu sa zdržal. Zamieta sa. Teraz na 28 dvoch častiach. Prvá časť to je za. To je proti. To sa zdržal. Schválené. Teraz druhá časť. To je za. To je proti. To sa zdržal. Schválené. Teraz na 29 kto je za? Kto je proti? To sa zdržalo Schválené. Návrh 30. Kto je za? to je proti? To sa zdržalo, Zamieta sa. Návrh 31. to je za? Kto je proti? Kto sa zdržalo, Zamieta sa. Návrh 32. Kto je za? to je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmenie sa návrh 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamýta sa. 34. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamýta sa. Návrh 35. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamýta sa. Návrh 36. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, zamieta sa. Teraz kompromis 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Teraz pozmite návrh 37, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Návrh 38, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 39, to je za. To je proti. Zdržal. Overíme. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz pozmeňte návrh 41, to je za? Kto je proti? To sa zdržalo, zamieta sa. Návrh 42, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. sa návrh 43, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Návrh 44, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Návrh 46, to je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Hlasovali všetci, otváram hlasovanie. Schválené. Teraz 47. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Návrh 48. Kto je za? Kto je proti? To je zdržal? Zamieta sa. Teraz na návrh 49. To je za? Kto je proti? To je zdržal? Zamieta sa. vrch 50. to je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Päťdesiat jedna, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 52. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 53. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 2 odpadá, takže navrh 3. To je za. To je proti. To zdržal, schválený. Kompromis 1, kto je za, to je proti. To sa zdržal, zamieta sa. Pozmenujúci návrh 4, kto je za, kto je proti. To sa zdržal, schválený. Pozmenujúci návrh 5, kto je za, kto je proti. To sa zdržal schválený. Pozme sa na vrch 6, to je za. To je proti. To sa zdržal schválený. Pozmeňujem sa na vrch 7, to je za. To je proti. To sa zdržal, zamieta sa. na vrch 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. A záverečné hlasovanie Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. We have finished to vote. Ukončili sme naše hlasovanie. A teraz môžeme prejsť ďalšiemu bodu programu. Teraz chcem vyzvať všetkých poslancov, ktorí chcú opustiť miestnosť, aby to urobili rýchlo, pretože chceme pokračovať v práci. Ďalším bodom programu je výmena názorov s komisiou o kritériách trvalej udržateľnosti pre biomasu. Až kolegovia opustia miestnosť. Tak odoznám slovo komisii, aby sme si vypočuli ich stanovisko a potom začneme s výmenou názorov. Kolegovia, prosím, opustite miestnosť. Aby sme mali možnosť ďalej pracovať. A teraz odozdám slovo pánu Petrovi Handlimu, ktorý prišiel, ktorý je generálnym napíšel od generálneho tajomníka, aby nám eh, ozdal alebo prednesol stanovisko komisie. Thank you, Chair. First of all, I would like to... Ďakujem. Predovšetkým sa chcem ospravedlniť za Žolajeva Pakyho, ktorý je zastupujúcim generálnym tajomníkom. Chcel tu dnes byť osobne, keďže vie, že to je dôležitá vec, ale bohužiaľ na ceste z Amsterdamu ostal uviaznutý na ceste a požiadal, aby som sem prišiel za ňo. Chcem poďakovať výboru NB za to, že zorganizoval túto výmenu názorov. Prichádza to v pravý čas, pretože teraz pracujeme na analýze a smerujeme k návrhu trvalej udržateľnosti pre biomasu. A okolo mňa sú kolegovia zo všetkých oddelení, ktoré sa zúčastňujú na príprave tejto politiky. Takže vidíte, že skutočne to má mnoho aspektov. Sú kolegovia za polnohospodárstvo, klimatické zmeny, e, rast a životné prostredie. Takže Bioenergia to nie je izolovaná politika. Vy ste tu schválili napríklad dokument do vykurovania chladení, kde sami uznávate dôležitosť e, bioenergie a biomasy. Ale bioenergia taktiež súvisie s návrhmi v oblasti klimatických zmien, ktoré chce komisia ešte pred predstaviť v súvislosti s využívaním pôdy a lesníctvom. A taktiež tu máme návrh, ktoré prídu po lete v súvislosti s energetickou účinnosťou a potom ešte na konci roka príde náš návrh v súvislosti s revíziou smernice o, udržateľ, o obnoviteľných zdrojoch, ďalej potom o eh, podobe energetického trhu a návrhy súvisia s energetickou úniou. Taktiež to súvisí so, eh, napríklad s cieľom udržateľného rozvoja a taktiež ročným plánom pre hospodárstvo, ktorý komisia v decembri predstavila. Momentálne pracujeme na politickom návrhu. Taktiež sme zorganizovali konzultácie tento rok. Zúčastnil sa aj takmer e, tisíc zúčastnených strán. Publikovali sme 10. maja potom aj výsledky, vykonali sme mnohé štúdie a momentálne dávame dohromady dôkazy, na ktorých sa kladá náš prístup. Komisia bude taktiež plne rešpektovať princíp lepšieho radenia správania. Prvá otázka, ktorú si kladieme, je, prečo potrebujeme politiku v súvislosti s udržateľnou bioenergiou. Odpoveď je taká, že sa spoliehame na bioenergiu v súvislosti s asi dvomi tretinami udržateľných alebo obnoviteľných zdrojov Európskej únie. Máme takúto udržateľnú politiku len pre biopalivá, ale nie pre biomasu zatiaľ. No a oznámení komisie v súvislosti s klimatickým rámcom po roku 2030 sa hovorí, že komisia musí vypracovať takúto politiku, aby sme potom týmto doprevádzali naše klimatické ciele do roku 2030. Ja vám môžem teraz e, popísať, na čom pracujeme. Poprvé, zistíme, ako môže bioenergia prispieť k znižovaniu miery skleníkových plynov alebo emisí skleníkových plynov. Ďalej sa dívame na dopad na životné prostredie, pokiaľ sa vyžíva bioenergia, ďalej tam otázky ako biodiverzita, zečistenie vzdušia, dopad na pôdu, vodu a tak ďalej. Taktiež tu skúmame kompatibilitu s princípmi objavého hospodárstva, vrátane z kaskadovitého využívania materiálov. Taktiež skúmame sociálne aspekty tejto otázky. Predovšetkým dostupnosť lesnej biomasy ako zdroja pre bioenergiu do budúcnosti a taktiež je využívanie na neenergetické účely. Taktiež tu máme súvislosť s rastom, so zamestnanosťou, a rozvojom, e, rozvojom vidieka a taktiež aspekt energetickej e, bezpečnosti, pretože v prípade iných typov energií, ako napríklad slnečná energia alebo veterná energia, tak tam ešte to nie je úplne jasné. Takže skúmame všetky tieto aspekty. Chcem vám poskytnúť prehľad o tých politických možností, o ktorých zatiaľ uvažujeme a taktiež možno sa teda nejaký presný nástroj, ktorým prídeme neskôr tento rok, taktiež prídeme na názor s vašim výborom. Samozrejme chceme pracovať so solidnými vedeckými dôkazmi, uplatňovať riadne e, princíp primeranosti a subsidiarity. Nechceme tu vytvoriť nejakú prílišnú administratívnu záťaž pre hospodárske subjekty, ani sa nechceme pliesť do oblasti, kde sú príslušné členské štáty. Avšak chceme rešpektovať pravidlá medzinárodného obchodu a chceme zaručiť, že akákoľvek naša politika predovšetkým prispieje k zníženiu e, emisí skleníkových plynov, pretože to je súčasťou našich záväzkov v rámci Parížskej dohody. Takže rozhodne nám ide o e, pragmaticky vyvážený a solidný prístup, ktorý bude v súlade s ďalšími našimi politikami a cieľmi a teším sa teraz na našu plnú diskusiu. Ďakujem. A teraz vám hneď položím otázku, ale po taliansky. E- Európa je veľmi rôznorodá, takže niektoré opatrenia, niektoré kritéria udržateľnosti možno budú využívané pre biomasu v Severnej Európe, ale zase na juhu Európe a Európy tam budú potrebné určité zmeny, určité prispôsobenie. Takže keď sme hovorili o faktúre iLook, tak sme hovorili o určitých faktoroch, ktoré mali byť prístupné v súvislosti s biomasou druhej generácie, ale v južnej Európe je iná situácia a dokonca sa nechá napríklad pôda niekoľko rokov odpočívať, aby absorbovala potrebnú mieru vody, aby potom sa to dalo niečo pestovať. Takže napríklad takýto systém existuje. No a táto pôda, pokiaľ by sa mala využiť na nejaké iné účely, tak už by potom tam nebol dostatok vody. Takže takýto systém sa využíva. No myslíme si, že niektoré pôdy teda sú vhodné na e, pestovanie biomasy a zároveň môžu slúžiť na uskladňovanie uhlíka. A, a taktiež sa teda pýtam, Môže toto prispieť k lepšej udržateľnosti? Takže môže to byť teoreticky nejaký trh, ale v praxi hovoríme o určitých plodinách, po ktorých nie je ani e, žiadny dopyt. A myslíte si, že by toto mohlo prispieť že by, k tomu, že by sme mali viac materiálu, ktorý by mohol byť využívaný na produkciu biopaliu? Ďakujem veľmi pekne, aby som sa chcela vrátiť ku kritériu trvanlivosti a udržateľnosti a chcem ukázať na niečo veľmi dôležité, čo sa deje blízko Marsej, v mestečku Gardan, kde je e, termálna elektráreň, ktorá využíva tisíce tón dreva len na produkciu eh, elektrického prúdu. Keď hovoríme o udržateľnosti, sú tam dva aspekty. Vy hovoríte, uh, dobre, je to na zníženie emisí skleníkového plynu a ja chcem povedať, eh, že 60 dreva, ktoré sa používa v Marse, Marse je z Kanady a to je podľa mňa kritérium. Uh, musíme zakázať prevoz dreva za Kanady do Marsej, ak chceme znížiť emisie skleníkových plynov. No a druhá vec, že je to len na výrobu elektrického prúdu. Čiže vôbec sa nevyužíva teplo, ktoré táto teplná e, elektrárne využíva. Takže podľa mňa kritérium energetickej efektivity je tiež veľmi dôležité. aby som bol rada, aby sa komisia angažovala sa k tomuto predloženému e, textu, aby zakázala takýto typ priemyslu, takže budú penalizovať, penalizujú blízke lesy, pretože veľmi veľa. Dreva sa využíva, penalizuje to veľa na drevo v blízkosti, no a tiež to, tiež to neprospieva znižovaniu emisí e, skleníkových plynov. Čiže sú to dva kritéria, ktoré sú nekompatibilné s udržateľným rozvojom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Kostinger, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja som tiež, eh, mňa by tiež zaujímala, eh, či komisia plánuje zakázať dopravu z Kanady eh, do Francúzska, do Marsej. A ja nadvežím na to, čo už povedal predseda. Hovoril sa o faktoroch ILUK. Dnes sme hovorili s komisárom Kanetem vo výbore pre polnohospodárstvo dnes do obeda, aby sme hovorili o kritériách LULU-CF. A teraz sa hovorí o biomase a o týchto kritériách. Ja by som chcela poukázať na to, a tom, s tým súvisia moja otázka. Európsky parlament minulý rok e, prijal správu o stratégii pre lesy alebo lesníckej stratégii. No a v tejto a v stanovisku parlamentu sme celkom jasne hovorili o udržateľnom riadení lesov v Európe. Ja myslím, že e, každý, kto pozná aj našich súkromných majiteľov lesov, vie, e, že majú veľmi veľa know-how a vedomostí o tom, ako aj na základe e, rozdielnosti treba správovať lesy a to aj v záujme každého, aby mal dobré e, výnosy lesov a preto e, ľuďom v regiónoch môžeme dôverovať. Ja chcem len poukázať na to, potom aj moja otázka, Európsky parlament jasne sa vyslovil proti novým kritériám pri biomasu. V týchto diskusiách e, sa o jednej veci nikdy nehovorí. Kritéria udržalnosti, napríklad Forest Europe, kde sa tvárime, ako e, keby poprvýkrát sme museli zadefinovať nejaké kritéria, podľa ktorých e, sa majú správovať lesy. Už máme kritéria, ktoré sú zamerané na to, ako v regiónoch lesy aby mohli rásť kvôli klimatickým podmienkam a potom ako využiť čo najlepší ich potenciál. No ja chcem položiť konkrétne otázku, či komisia to stanovisko parlamentu vzala na vedomie, respektíve či ho rešpektuje a či ho nájdeme, alebo či sa to odzrkadlí aj návrhu komisie. Ďakujem pekne, pán Fielner. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som na úvod chcel komisii zaželať veľa šťastia v tomto, pretože myslím, že to je veľmi náročné, je tam veľa pasci, a hovorí si, že cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami a ja vidím veľa rizík a hrozieb, ak sa nám to nepodarí. A samozrejme, ak eh, sa do toho pustíme, tak eh, snaha musí byť, eh, aby sme boli úspešní. Ja mám tri otázky. Ja som rád, že komisia poukázala na to, že boli veľmi opatrní v otázkach subsidiarity, hlavne keď vieme, že lesníctvo nie je kompetencia Európskej únie, ale legislatíva o kritériách udržateľnosti to je stále veľmi náročné, bez toho, aby sme sa dotkli otázky o hospodarávania lesov zakladateľe Európskej únie, myslím, že si to dobre premysleli, pretože v zásade eh, my už sa tu ťažko dohodníme. Dohodneme na tom, čo je les. Na to existujú veľmi rôzne pohľady. A skutočnosť je, že keď Fínsko a Švédsko vstúpili do EÚ v 95. roku, tak eh, prístup lesov narastol 50%, čiže ak sa na to nepodarí, tak eh, dopady a reakcie, minimálne v týchto dvoch krajinách, boli obrovské. Ako si teda myslíte, že je možné regulovať kritéria udržateľnosti bez regulovania lesníctva, čo nie je kompetencia Európskej únie? Po druhé, e, veľmi dôležitá otázka, na ktorou sa musíme intenzívne zamýšľať, to je relatívna schopnosť obnoviteľných zdrojov. Pretože nemáme vôbec žiadne kritéria udrž- udržateľnosti pre fosilné palivá, uhlie, plyn a tak ďalej. No a výzva je, že keď posilníme kritéria udržateľnosti pre veci, ktoré máme radi, tak tu riziko, že budeme mať veľmi radi, pretože v relatívnych číslach musieť ustúpiť tým, čo nemajú už vôbec žiadne kritéria. Dá sa povedať, že dajú sa nájsť príklady biomasy, ktorá je horšia ako drevo. To je možné, ale je to pomerne náročné. A preto, ak niečo urobme, relatívna konkurencia schopnosť, to už teraz tie vetvy a, tie, ktoré sú vonku, pretože nie je ekonomicky výhodné, ich používať. To poukazujú no a, a čo sa týka kaskadového použitia, to je veľmi dobré, ale moje skúsenosti, e, z, keď som bol spravodajcom pre ILOC, a tak je výzvou ako princíp zmeniť na legislatívu, ako definovať, kto má používať čo. Je to napríklad olej, ktorý sa má používať, sa má používať na druhé generácie biopaliva alebo na lepidlo. A, takže ja myslím, že by sme sa nemali snažiť to regulovať v zákone. Trh to urobí. Ak sa keď sa budeme snažiť regulovať kaskadovité využívanie, tak sa nám to určite nepodarí. Ale teším sa na pripomienky. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Miller. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ja sledujem diskusiu o kritériách udržateľnosti biomasy už veľmi dlho. Veľmi ma to zaujíma v prípade niektorých druhov biomasy chápem tie úvahy, ale rada by som poukázala na niekoľko oblastí, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité. 46 biomasy čo sa týka pevnej biomasy, to je e, výlučne drevo a termín udržateľnosti je z lesníctva. No a naši európsky lesníci to aktívne praktizujú a skutočne sme svetovým príkladom. Ja úplne podporujem slova pani Köstinger. Už teraz skutočne máme označenie FFC a PEFC, to sú označenia, ktoré nepriamo zaistujú, e, že prevádzkujeme udržateľné lesníctvo, lesné hospodárstvo, ale narastajúcimi e, dovozmi dreva z biomasy musíme počítať. No a z hľadiska udržateľnosti je to dôležité pre naše vlastné lesníctvo, aby e, dovážené drevo splnilo rovnaké nároky, aké stanovujeme v Európe pre mňa je osobitne dôležité a na to treba dávať pozor, aby sme nevytvárali žiadne nové kritériá, dodatočné byrokratické prekážky našich vlastných lesníkov. Rada by som ešte jednu vec zdôraznila. Sektor lesníctva je v kompetencii členských štátov a ja nechcem zmenu kompetencií a posunúť kompetencií na úroveň EÚ. V tejto súvislosti je to pre ňa veľmi dôležité, pretože si myslím, že najlepšími garantami pre udržateľné lesníctvo sú majiteľia pozemkov, ktorí s tým každodenne pracujú a dokážu nakladať eh, s týmto zdrojom. Ďakujem pekne, pán Pedičíny. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som sa chcel zamerať na skutočnosť, že biomasa vysí s rôznymi kritériami udržateľnosti a spaluje sa, vieme, že tým e, sa do vzduchu uvoľňujú e, mikročastice, e, ktoré ročne spôsobujú tisícky úmrtí. Pretože sa do vzduchu uvoľňujú jedovaté látky a týka sa to tiež emisí z z biomasy a tak ďalej. Smernice obsahujú obnoviteľné zdroje a mali by využívať biomasu na energetické účely, ale nie len, čom kritéria udržateľnosti sú len odporúčania pre členské štáty, ktoré nefungujú. Ja uvediem jeden prípad, eh, príklad, čo sa stane, keď ambiciozne eh, opatrenie sa nepríjmu. Južná, eh, v južnom Taliansku sa používajú elektrárne na biomasu, kde sa spaluje, spaluje a, biomasa a dnes sa nič neurobilo. A nikto, nikoho nezaujímajú povolenia v januári 2016 sa dostala do obehu e, v zóne, ktorá je veľmi chránená, pretože tam nebolo e, žiadne vyhodnotenia dopadov na zdravie a ďalšie otázky. Ja by som sa spýtať a položil som Európskej komisii rôzne otázky a odpovede bol, neboli nikdy dostatočné. No dobre, na to sme si už teraz zvykli. No a v mene všetkých občanov môžem povedať, ktorí dúfajú zlepšenie. Ja sa chcem spýtať Európskej komisie, súhlasíte s tým, že keď eh, sa stanovia kritéria udržateľnosti pre biomasu, pre použitie na energiu, že zatiaľ sa nič nenašlo, pretože eh, zloženie nie je kompatibilné s prírodným cyklom, eh, so zdravím občanov. Pani Auken, ďakujem pekne, predseda. Ja myslím, že tu máme problém ak eh, budeme robiť nejaké eh, triky s prírodou, tak to nemôžeme uklamať. A jedna z vecí, ktorú tu niekto robí, a žiada biomasový eh, bolo uhlíkové neutrálne, to je trika, už to bolo spomenuté. A, Čiže teda musí byť do sektora EUC započítaná, preto má byť neutrálna. Tieto emisie nie sú započítané do EUECF. No a a pokles, pokles lesníctva je započítavaný. No a preto chceme požiadať komisiu, aby e, potvrdili a uznali Mm. že energia uh, bude no, ako mm, normálne počítaná za eh, eh, uhlíkovo neutrálnu a udržateľnosti, kritéria udržateľnosti musia byť za, za, zaistené, za, eh, založené na správnych počtoch a, a správnych a, a výpočtoch. My chceme jasnú odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much, Mr. Eckhout. Ďakujem pekne, pán Eichhout. Ďakujem pekne, predseda. Pre mňa hlavným bodom je, eh, či započítavanie je správne. A to je podľa mňa najväčšia výzva eh, v tejto téme a ja si vždy rád vypočujem pána Fielnera, hlavne keď hovorí o lesníctve, a keď to porovná s fosilnými palivami, eh, keďže ho to tak zaujíma, tak ja čakám jeho podporu, keď my navrhneme mm, koniec podpory pre fosilné paliva a je po problém s jeho skupinou. Ja som práve bol na rokovaní, kde oni sú proti, takže v tomto zmysle pán Fielner, ak a nás podporíte v tomto boji, tak ja sa na to teším. No a ešte k bodu o bioenergii, k energii. Samozrejme, problém je, že my to podporujeme našimi politikami, my podporujeme bioenergiu našimi politikami. A ak to tak robíme, tak to započítavanie musí byť správne a to je naša najväčšia obava, či započítavame všetko a vypočítavame všetko správnym spôsobom a to je kompetencia EÚ a možno komisia e, by nám mohla objasniť trochu e, niečo o tie štúdie, ktoré vykonali oni sami, pretože v štúdiách, napríklad DG Energy, Energy biomase závery hovoria, že eh, neobmedzený, neobmedzený po, po, počet bioenergie bude viesť eh, k poklesu emisie o 520 eh, megaton. Ak to už je záver v správe, tak je veľmi dôležité, aby komisia predložila návrhy kde budú správne spôsoby výpočtu. A mňa by zaujímalo od komisie vypočty si často urobia. Rovnako keď si pozrieme na štúdie DG Environment, to hovorí, že ďalšie ďalšie zvyšujúce, še, zvyšu, zvyšujúce sa nároky energiu zvýšia uh, spotrebu gulatiny a vieme, že keď sa začne táto uh, spalovať, tak hodnoty emisí sú úplne inde. Takže ako zaistíme, aby to, čo nazveme bioenergiou, bolo nízkoriziková bioenergia, nie vysokoriziková a na to potrebujeme náležité e, výpočty. A musí to byť e, kompetencia EÚ. Podporíme tieto alternatívy v našich politikách, takže e, musíme to spraviť správne a tak, ako povedala pani Auken, nemôžeme ďalej pokračovať. v tom predpokladu, že bioenergia je uhlíkovo neutrálne, pretože vieme, a to vyplýva aj z vašich štúdií, že to tak nie je. Ďakujem pekne, pani Šiere Pierika. Takže mám otázku, čo sa týka biomasy. Kde hľadá komisia vyváženosť kde hľadá komisia vyvážna, čo týka biomasy. Vo veľkých častiach Európy aj v Nemecku sa využíva um, do veľkej miery biomasa, ale niekedy kamiony musia ujsť e, stovky kilometrov, aby biomasu dopravili do tepelných elektrární a niektorí veľkí e, polnospodári e, si ju môžu dovoliť doviesť, ale tí menšie to majú ťažké. Okrem toho, biomasa často súvisí aj s produkciou potravín, takže tu by ma zaujímalo, ako to vyzerá s polnospodármi. Okrem toho členské štáty majú svoje vlastné kompetencie, predávajú, no, producenti biomasy predávajú určitý produkt, aj cezhranične. A taktiež do biomasy sa dost, napríklad dostáva ju odpadky, ale, alebo dostáva odpad z, e, zo stajní, ale napríklad e, na Nemecko, kde sa to veľa produkuje, by malo mať možnosť to predávať aj v zahraničí. Ďakujem pekne. Pán Gerbrandy, ďakujem pekne. Pán predseda, toto je trochu zvláštna diskusia, toto je výbor pre životné prostredie, kde sa často hovorí o udržateľnosti ktorú my podporujeme a potom zrazu keď je to o lesoch, tak o tom už nemôžeme hovoriť. Pre lesy udržateľnosť je už bezpredmetná. Ja nechápem tento argument. Ja neverím, že zakladatelia zámerne rozhodli, že lesníctvo nebude súčasťou aký EÚ. A to je trochu iná diskusia. Myslím, že dôležité, že nehovoríme o súčasnom praxi v e, malom rozsahu e, v, v Švedsku alebo Rakúsku. To nie je problém. Problém je, že súčasnou politikou, možno budúcou politikou, my navyšujeme a zvyšujeme použitie biomasy. Uvediem Holandsko ako príklad. My subvenujeme, podporujeme použitie biomasy, ktorá, ktorá je dovážená z Kanady v našich tepelných elektrárniach. A to sa nazýva zelená energia. A to potrebujeme na to, aby sme neboli poslední eh, na zozname, ale predposledný alebo predpredposledný. Takže v tomto sa nám nedarí tak veľmi dobré v obnoviteľných zdrojoch energie. Takže ja myslím, že to je hlavný problém. Máme politiky, ktoré zvyšujú použitie biomasy, tak treba zaistiť, aby sa táto biomasa používala udržateľným spôsobom. No a preto ja podporujem kritéria udržateľnosti pre biomasu. Moja konkrétna otázka pre komisiu je, Aký je váš názor zvolenie biomasy? A to teraz prečítam, že uhle, e, ktoré majú termálnu efektivitu 35 až 40 v mnohých prípadoch, no a e, pričom spalovanie biomasy e, v špecifickej elektrárni na biomasy bolo veľa efektívnejšie a tak by sa a lepšie dali využívať eh, vzácne zdroje. Ja sa len chcem pýtať, aký je názor komisie na túto eh, prax spalovania biomasy v uholných elektrárniach. Ďakujem pekne, pán Poc. Ďakujem pekne, predseda. Mňa tá debata trošku prekvapuje. A ja pochádzam z krajiny, ktorá má tradíciu udržateľného lesníctva už stovky rokov prvé doklady o zákonoch o vlastníctve o verejnom záujme všej krajiny sú z roku 1350. Možno kolegovia z krajín, ktoré, sa v minulosti, ktoré v minulosti mali smolu, že ich krajiny, krajiny sa v minulosti sa zbavili, a to sa v niektorých krajinách únie bohužiaľ stalo, tak možno, že títo kolegovia si neuvedomujú úplne dobre a úplne presne, že lesníctvo neplánuje na jedno volebné obdobie, obdobie, neplánuje na jednu komisiu, dokonca ani nie na 10 volebných období, a plánuje aj na 80 rokov, na 100 rokov. Čiže ja by som doporučoval skutočne obrovskú pozretnosť eh, pri pokusoch o nepriame ovplyvňovania lesníctva. Istotne je dobré, že chceme regulovať otázku biomasy, s tým určite súhlasím. Dobre, chceme regulovať, a to by som doporučoval veľmi silne, regulovať dovoz z tretich krajín, prísne aplikovať rovnaké pravidlá, aké máme tu v Európskej únie na dovozy z tretich krajín, to v každom prípade. Ale dôrazne by som chcel varovať pred skrytým politikárčením, súperením medzi štátmi, ktoré majú lesy a ktoré nemajú lesy, o to, čo bude alebo nebude zahrnuté do benchmarkingu, čo bude alebo nebude uznané ako príspevok ku klimatickým zmenám a podobne, pretože to by sme sa potom na konci tejto diskusie mohli dostať k tomu, že tu diskutujeme o tom, či je alebo nie je biomasa ekologicky neutrálna a zatiaľ v rámci krajín Európskej únie nám putujú odpady, ktoré jedna krajina vyváža do inej krajiny, aby ich tam spálila, pretože sama to robiť nechce. Takže no, buďme veľmi opatrní a keď hovoríme o lesoch, tak sa príďme vždy pre skúsenosti do krajín, ktoré tie lesy majú a ktoré s nimi udržateľne hospodária už stovky rokov. Eh, Petir. Pani Petir. Ďakujem pekne. Ja som chcela pripomenúť, že nedávno sme prijali správu o udržate obnoviteľných zdrojoch energie, kde som ja bola spravodajkynia v tomto výbore a v súčasťach tejto správy je tam aj článok, kde sa hovorí o udržateľných kritériách, pokiaľ ide o biomasu, ktoré majú byť zavedené, takže Treba takisto brať do úvahy udržateľné politiky a obehové hospodárstvo. Podľa toho, čo ja viem, Európa využíva svoje lesy udržateľným spôsobom, takže nemali by sme sa bať zavádzania udržateľných kritérií. Tieto by sa mali týkať aj biomes, biomasy a vody, ktorá pochádza z tretích krajín, predovšetkým pokiaľ ide o import z tretích krajín. Takže takýmto spôsobom dúfam, že sa nám podarí pomôcť viacerým lokálnym komunitám pestovať a zachovávať svoje vlastné lesy a prestane sa nekalá súťaž, ktorá vlastne máme, ktorá pretrváva v oblasti využívania dreva. Ďakujem všetkým kolegom za príspevky do tejto diskusie a teraz môžeme si vypočuť ak tu nie sú žiadne iné vyjadrenia, vypočujeme si teda komisiu, ktorá zvážila viacero bodov, ktoré tu boli spomenuté. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujeme pekne aj poslancom. Zaujímavé otázky. tomto prípravnom procese sú určité obmedzenia toho, čo môže komisia povedať presne. Takže ja sa obmedzím iba na pár pripomienok, kde skutočne sa môžeme vyjadriť. Pán predseda, v reakcii na vašu vlastnú reakciu, pokiaľ ide o využívanie rotačných obilnín, to je dôležité iba v tom kontexte, že ak pestujete takú také plodiny, ktoré majú obohatiť pôdu o uhlík, tak je to dobrá, dobrý spôsob. Avšak ak sú to není krmoviny, tak tie môžu zasa prospieť na vytváranie bioenergie. Ak sa pozrite napríklad na zoznam v prílohe 2 k smernici ILUK, kde vlastne je jasne spomenuté sú možnosti využitia týchto nekrmovín. Tento rok predložíme politiku, aj pokiaľ ide o odpadové hospodárstvo, odpadovú energiu, sa môže v tom princípe kaskadovania uplatniť, ale dá sa to využiť jednoducho lepšie, ako jednoducho e, dávať odpad na skladku. Po druhé, našim úslom nie je tu robiť nejaké špecifické kritéria udržateľnosti, musia zostať tieto vysoko aplikovateľné predovšetkým a nemali by, ak sa napríklad pozrieme na príklad lesu a skutočnosť, že tu máme veľa malých vlastníkov lesa, tak oni nebudú vedieť, keď sadia stromy, že čo vlastne sa o 60-70 rokov bude s tými stromami. Takže to si musíme uvedomiť. Takisto musíme robiť všetko preto, aby politika udržateľnosti, ktorú rozvíjame, nebola diskriminačnou vo vzťahu k tretím krajinám, my musíme dať dobrý príklad pre budúcu udržateľnosť v rámci politiky, aby to bolo zaujímavé aj pre ostatné krajiny, že by to nasledovali. Niektorí rečníci sa odvolávali na význam e, robustného hospodárstva, pokiaľ ide o lesníctvo a polnohospodárstvo. My to podporujeme, je veľmi dôležité takto postupovať na to, aby sme sa držali princípu neutrality uhlíkovej, keď sa žne biomasa a je dôležité, aby sme spolupracovali s existujúcimi usmereniami IPCC. Budeme veľmi citliví, pokiaľ ide o princíp subsidiarity. Na to poukázali viacerí poslanci dnes popoludní a ak sa pozriete na celkový kontext toho, čo sa má odsiahnuť v rámci klimatických energetických cieľov 2030, tak jeden z tých návrhov, ktorý sa snažíme dosiahnuť, je, že členské štáty mali flexibilitu pri rozhodovaní o tom, že čo je najlepší spôsob, ako tie ciele dosiahnuť, či už ide o oblasť budov, poľnohospodárstva alebo dopravy. A preto tu bude diverzita, pokiaľ ide o zdroje, ktoré máme k dispozícii pre členské štáty, ale v takej miere, že existujúce využívanie bioenergie bude ponechané, dokonca navýšené do roku 2030 a preto je veľmi dôležité, aby sme poskytli dostatočné zábezpeky dodávateľom a klientom, spotrebiteľom ohľadne toho, že sa postupuje udržateľne. Komisia urobí všetko preto, aby politiku, ktorú predkladáme, bola citlivá otázky kvality vzduchu a verejného zdravia. Áno, spálenie biomasy môže viesť k emisiám častíc škodlivých a to sa dá znížiť prostredníctvom viacerých reakcií politických, či už, už cez ekodizajn alebo cez stanovanie, stanovenie štandardov, a či už celoplošne alebo nie takže budeme tomu takisto venovať pozornosť. A potom tu ešte boli otázky ohľadne energetickej intenzity. Áno, my preskúmavame, ako úspešne, intenzívne môže byť biomasa spalovaná v porovnaní s ostatnými zdrojmi energie, pretože nechceme sa dostať do takej situácie, kde vlastne zdroje lesné sa budú využívať nie správnym spôsobom, radšej ich treba ponechať v hospodárskom cykle a nie spalovať pretože recyklácia je z hospodárskeho hľadiska lepšia. Pán predseda, tu dokončím a ak máte ďalšie otázky, môžete sa spýtať. Ďakujeme za vaše pripomienky a teraz dostane slovo. Teda ukončíme tento bod a začneme s ďalším bodom nášho programu. ale pravde potrebujeme prestávku, pravdepodobne, pretože spravodajca tu nie je. OK, 5 minutes of stop. Uh... 5 minútová prestávka. Sure. Dear colleagues, we can... Uh, Kolegovia kolegy, nebudeme pokračovať. Začneme teda s našim zasadnutím. Čo sa týka posledného bodu, to je Výmena názorov s komisiou o nadväzujúcich opatreniach na uznesenie Európskeho parlamentu 2. februára. Pán Demes Maker dostane slovo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Takže 2. februára tohto roka tento parlament schválil moju správu ohľadom eh, medzičasovej alebo počasovej revízie správy v súvislosti s biodiverzitou a parlament vyslal kategoricky a jasný signál pre komisiu a členské štáty. A síce, že potrebujeme urgentné opatrenia na najvyššej politickej úrovni, aby sme zastavili úbytok biodiverzity. 1. marca sme s pár parlamentnými kolegami položili otázku komisii, ako zareaguje na túto výzvu Európskeho parlamentu. Napríklad sme Napríklad sme požiadali o lepšie uplatňovanie platnej legislatívy, no ale reakcia komisie prišla nie len, že neskoro, ale okrem toho bola veľmi e, taká pestro naformulovaná. Hovorí sa tam, že komisia zvažuje, ako najlepšie sa reagovať na výzvy Európskeho parlamentu. To som sa citoval. No, okrem toho, že teda to bola veľmi vágná odpoveď, tak sa nevyjadrili ani k výsledku fitness check. To znamená nejakého testu e, skutočných podmienok. My sme hovorili s komisárom Timmermansom, bola to veľmi živá diskusia, ale len sa v podstate zvyhla taká dymová clona a ja chcem požiadať komisára Velu, aby sa zasadil za to, aby tento kľúčový spis sa pohol kupredu. Chcem zvorazniť ešte jednu vec. Komisia v nás má, alebo bude mať spojenca, pokiaľ požiada o to, aby ciele stratégie pre biodiverzitu budú dosiahnuté. Správa o biodiverzite je strategická a preto je dôležité, aby komisia všetko jasne povedala a vyjadrila. Musíme vedieť, akým smerom sa chcú uberať. A už nám začal odpočet, takže nesme strácať čas. Teraz zostane slovo. Tiež pán Linz. Prepačte, nebola som pripravená, že už som na rade.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 nemáme tu prvú diskusiu o biodiverzite, ale tá otázka, ktorá s tým súvisí ohľadne otvorenia alebo neotvorenia smernici o ochrane prírody, ale mňa by skutočne <laughs> zaujímalo, aby komisia skutočne detailne vysvetlila, že... Äh, Zeitplan äh, kommt und im Herbst ähm, erst... Že ako tento časový harmonogram bude zverejňovaný a že prečo tu máme teraz takýto dokument, kde sú všetky štyri kritériá splnené. V rámci procesu REFIT, pokiaľ ide o túto smernicu, tak tá vlastne zvládla túto svoju úlohu. Takže ja nemám dôvod tento proces nejako odsúvať, odkladať na jeseň tohto roku, takže mňa by zaujímalo, aby komisia toto detailnejšie objasnila, ako vlastne tento časový harmonogram vníma. Je tu veľká neistota, pokiaľ ide o implementáciu smerníc v jednotlivých členských štátoch a preto som vďačný, že by sme to mohli detálne objasniť. Ďakujem pekne, pán Gerbrandy. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem komisii za to, že je medzi nami. Možno by bolo dobre si vypočuť vyjadrenia komisie a potom na to reagovať, ale dovolte mi sa vyjadriť v následovnom duchu. Súhlasím s tým, čo povedal pán Macher. Čo je najdôležitejšie, je to, že sme dostali minulý rok v apríli stav veci z výboru pre životné prostredie a v oktobri sme dostali stanovisko komisie ohľadne stave veci ide o biodiverzitu a signál jasný. Nesplníme tieto ciele a Mám pred sebou revíziu tých trendov, dopadov na ekosystémy. Máme tu 40 rôznych boxov a iba 3 ma zaznamenali úpadok. Všetkých 37 zo 40 ešte stále zaznamenávajú ten nátlak na ekosystémy, takže nie len, že nedodržiavame ciele, my dokonca ešte sa od nich vzdialujeme. A odkedy komisia prišla s vlastným dokumentom v oktobri minulého roku. Bol by som očakával nejakú stratégiu krízovú, ako zmeníme tento zoznam. A minulý týždeň, keď sme o tomto hovorili s pánom Timmermansom, tak súhlasil s touto analýzou a zaviazal sa, že predložiť návrhy na to, aby sa s týmto problémom vysporiadal. Takže moja otázka pre komisiu je, kedy zajtra, pozajtra, popozajtra, možno budúci týždeň, môžeme teda očakávať návrh komisie o polnohospodárstve, o love, o čomkoľvek, čo potrebujeme na to, aby sme ponechali tú stratégiu biodiverzity, aby sme dosiahli naše cieľe v roku 2020, pretože keď nebudeme robiť nič, tak sa nikam nedostaneme. Thank you very much. Miss Hawken? Ja, og denne gang vil jeg... Mr. Lins, you can now. Uh, <laughs> denne gang vil jeg igen tale, tale dansk og opfordre selvfølgelig mine øh, hollandske venner til at putte Dutch på, fordi... Ďakujem. Chcem, aby Holandiania hovorili po holandsky, pretože mám tu vynikajúce tlmočenie z dančiny do, z holandčiny do dančiny, čo je dnes veľmi zaujímavé, že musíme si uvedomiť, že sme tu mali pred chvíľou pána Veleho, aj Timmermansa, Timerman sa vždy snaží a minul, naposledy, keď tu bol pán Timmermans, tak vlastne nám slúbil, že sa nebude snažiť pokaziť našu smernicu o prírode a súhlasil s nami. V tom, že musíme postupovať a vlastne, čo som počula z tých jeho vyjadrení, veľmi sa tešil, že sme ho pochopili a ja som pochopila, čo chcel povedať a dnes sme tu. Det han kalder forbedringer, og det bekymrer os naturligvis, fordi øh, som Že čakáme na zlepšenia a to nás dosť nepokojí, pretože, ako povedal pán Timmermans, aj keď je to pokazené, nesnažte sa to opraviť a zalepiť. Takže teraz by sme mali vyslať jasný signál komisii. Držte sa toho slubu, ktorý sme dostali od Timmermansa. Musíme ísť dopredu, musíme ísť ďalej. Neodkladajte to. Hovorili o utečencoch, to je jednoducho hlúposť. A samozrejme je vynikajúce, ak môžeme takéto stratégiu zabezpečiť, tak môžeme potom vlastne zabezpečiť transparentnú implementáciu našich pravidel a kdekoľvek je nejaký problém v rámci smernice o prírode, majú taký vysoký štatút u občanov a vždy to vítali, že máme takúto ochranu prírody. Takže urobme nejaký pokrok. A ďalšia vec, aby sa pretlačilo toto vyhlásenie, teraz je vlastne, že občania potom budú mať možnosť participovať. Dohovor, ktorý tu o participácii občanov, dohovor Arhos, mali sme vypočutie A počuli sme tam, že vlastne tento dohovor nebol nikdy správnym spôsobom implementovaný, takže to je dobrý príklad toho, že ak sa vyšlo takéto vyjadrenie zo strany komisie, tak môžeme využiť nástroje tohto dohovoru a umožní to zaangažovanosť občanov v environmentálnych otázkach a to zabezpečí pokrok v situácii, kde vlastne toľko občanov sa stiažuje na to, že Európska únia je nedemokratická, že príliš vzdialená a tak ďalej. Takže toto je dobrá príležitosť, aby sme im dali všetko to, čo chcú a to je vlastne v záujme všetkých. Ako už bolo povedané viackrát, je potrebné pre nás splniť tieto ciele v oblasti biodiverzity a vo všeobecnosti. Musíme zaznamenať nejaký pokrok, nemôžeme iba ísť dozadu. A vidím, že Karl-Heinz Florence už vstupuje a on istotne pomôže občanom na to, aby mali možnosť takisto byť zaangažovaní a pomôže nám všetkým, aby občania mali najlepšie nástroje k dispozícii na to, aby sme mohli produkovať zelenú Európu. Ďakujem. Pán Poc. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám tu srednodobú revíziu stratégie o biodiverzite 2020, pripravený dokument zo strany komisie a každý jeden cieľ je vlastne komentovaný ako nedostatočný pokrok, nedostatočný pokrok, nespokojný, neuspokojivé, neuspokojivé. Jediné, čo je pozitívne, je cieľ 5, Takže chcem oznámiť komisii, že jednoducho neimplementujete tie veci. Komisia nerešpektuje nariadenie samotné, nemáte delegovaný akt o vyhodnocovaní rizik, snažíte sa zaviesť na zoznam také druhy, ktoré sú v Európe považované za dobytok, alebo ako miláčkovia domáci, chcete tam zaviesť dokonca amerického bizóna. To je pravda, toto je iniciatíva komisie. Chcete zaviesť amerického bizóna na zoznam invazívnych druhov v Európe. To je skutočne cool. Alebo Island, according 50% of scientific reviews. Alebo červený kojot kde jednoducho máme vedecké informácie, ktoré hovoria o tom, že to nemôže tak byť, takže toto zaujíma Európsku komisiu. Výsledok vašej snahy, tzv. snahy, je to, že máte námietku parlamentu proti tomuto implementačnému aktu a teraz tu dokonca máte aj negatívne uznesenie holandského parlamentu, rady, takže v podstate, priatelia, nemáte úplne nič. A vďaka komisii, bohužiaľ, Európska únia znovu zlyhá s cieľmi 2020, pokiaľ ide biodiverzitu. Ďakujem. Thank you very much. And now Ms. Sharia Pirik. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, vorige week hebben we hier al uh, in de... Ďakujem. Takže minulý týždeň v tejto miestnosti sme viedli dosť obšírnu diskusiu, ktorú nebudem opakovať. Ale ne, pokiaľ som to správne pochopila, tak podpredseda komisie Timmermans nám povedal, že on chce jasne stanoviť, čo Európa musí urobiť a čo nie. A tomu sa teším, pretože takýmto spôsobom môžeme definovať, kde je potreba revízia. Ja som žiadala o revíziu smerníc a taktiež som to povedala Spravodajcovi v odseku 19 sa hovorí, žiada komisiu, aby vylepšila smer, smernice usmernenia pre uplatňovanie smerníc, pričom vezme do úvahu ešte nedoriešené právne aspekty a otázky. A taktiež žiada komisiu, aby viedla dialog so všetkými zúčastnenými stranami a členskými štátmi. No a čo sa týka E, tých zúčastnených strán, tak tam sú rôzne sociohospodárske subjekty, ktoré sú dôležité. No a ja nehovorím, že e, nechceme e, rešpektovať smernice, ale niektoré členské štáty urobili veľa a niektoré veľmi málo. Napríklad u nás provincie sa zaoberajú stratégiou biodiverzity a mňa by zaujímalo, či komisia bude konať proti členským štátom alebo nie. Pán Florenc. Nebudem sa stiažovať, pretože sa stiažujem dosť, pokiaľ ide o implementáciu niektorých európskych pravidel. Chcel by som <clears throat> ochrániť komisiu teraz Pokiaľ ide to invazívne druhy a manažment, tak to je skutočne veľmi komplikované. Môžem síce žiadať toto tamto. Ono, či tam bizon bude alebo nie, to je skôr nejaký vtip, ale, ale keď si zamysl, ale keď sa pozrieme na to, že čo všetko do Hamburgu príde na lodi, tak by ma skutočne zaujímalo, ako tie kritiky, ktoré tu počáme, počúvame, chcú vybaviť. Takže nie je to až také jednoduché. Pani kolegyne Auken, tu si veľmi cením, ale poviem vám iba to. Ak máme nedemokratický argument, tak je to Ahaus dohovor. Mali sme tu snielkov z oblasti životného prostredia aj z vašej krajiny. Bol tam minister životného prostredia, ktorý tam jednoducho bez nejakých parlamentnej podpory sa dohodli na tomto a teraz tu niekto povie, že v Ahauze máme toto a toto. Teraz sa musíme to držať. Zatiaľ budeme musieť všetci behať dozadu. Hoci Ahaus nikde v parlamentoch nebol ukotvený, preto vlastne Ahaus nepatrí do parlamentnej debaty. Takže až potom môžeme potom sa toho držať. Takže ja nehovorím, že to je nejaká tajná lekcia, ale že sa to vlastne musí v parlamentoch preskúmať. U nás to nebolo preskúmané. Thank you very much, Mr. Danten. Pán Danten. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne komisii za prezentáciu. Myslím, že otázka akceptovateľnosti Európy zo strany našich spoluobčanov je skutočne ťažká a táto smernica, ktorá vyprovokovala vo všetkých našich krajinách takúto veľkú diskusiu, je častokrát v epicentre tých obvinení, kde sa karha Európa za to, že sa mieša do záležitostí, ktoré by sa mali vyriešiť na miestnej úrovni. Ak táto smernica má byť revidovaná, tak si myslím, že potrebujeme tu viac výsledkov, a menej sa sústrediť na prostriedky. A ten aplikačný text, ktorý vlastne bol prijatý zo strany komisie, musí dodržiavať tento závisok, sústrediť sa na výsledky, aby to lokálnym aktérom umožnilo spúšťať také politiky, ktoré sú adaptované na územie a nie snažiť sa takýmto spôsobom zďaleka to riadiť. Uvediem príklad, pokiaľ ide o ochránený druh, pretože je to u nás dôležité v tejto chvíli. Ide o vlka. Pozriem si tu čísla, pokiaľ ide o Francúzsko, napríklad v roku 2015 sme vyčlenili viac ako 15 miliónov eur z európskych peňazí na to, aby sme ochránili vlkov. Máme napriek tomu 9 tisíc obetí, čo znamená, že sme museli veľmi veľa peňazí do toho investovať. Takže tá finančná situácia, ktorú momentálne máme a snažíme nájsť kredibilitu pre tie priority, ktoré máme, pretože nepracujeme iba v jednom výbore alebo dokonca na plenárke, myslím si, že Európa sa skutočne musí tváriť realisticky v tejto politike. Thank you very much. If, uh, no request. Ďakujem pekne. Ak niekto iný, pani Auken, stručne, Karl Heinzovi má odpoveď. Vlastne v roku 2006 Európsky parlament mal legislatívnu správu kde sme implementovali tento dohovor. Ja som bola tieňová spravodajkynia a mali sme mali diskusiu na všetkých úrovniach, ako všetky členské štáty to implementovali. Takže je to demokratické, aj keď sa vám nepáčia občania, <laughs> ktorí sú v vašej záhrade. Je to demokratické a je to demokraticky prerokované, ale neužíva sa to, ne, počuli sme to dnes aj od Výlanda, že jednoducho proti transparentnosti a vyjadril sa tak opovržlivo ohľadne audiotransparentnosti a nezaujímalo ho to, čo povedali naši, naši experti. To bolo dosť také trápne, ale pokiaľ ide o Arhus dohovor, je kľúčový, pokiaľ ide o participáciu občanov. Mýlite sa, ale je to v poriadku. Ukončíme tú diskusiu medzi nami. Bude lepšie, ak si vypočujeme komisiu a bolo by dobre, ak by pán Garderoza sa mohol vyjadriť v mene komisie na to, aby reagoval na niektoré z tých otázok, ktoré predložili kolegovia. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani spravodajkyňa, pán predseda, vážení poslanci. Ďakujem za pozvanie. Opäť to ukazuje, že parlament je odhodlaný hrať kľúčovú úlohu pri e, riešení otázok využívania prírodného kapitálu. Máme tu taktiež cieľe súvislosti s biodiverzitou. Je jasné si, že si potrebujeme objasniť, akú prácu za komisia v súvislosti s týmito témami. A chcem zdôrazniť taktiež dôležitú úlohu Európskeho parlamentu v tomto celom postupe. Čo sa týka smerníc o, o prírode a tej, toho testu ich reálnosti, tak my sme vykonali určité analýzy a predbežné nálezy správy konzultantov alebo konzultáci, z konzultácií už boli v dispozícii a naďalej sme ešte neukončili svoje práce. Na jeseň vám predstavíme výsledok toho fitness checku a taktiež opatrenie, ktoré plánujeme. Zatiaľ sme odhodlani naďalej monitorovať implementáciu týchto smerníc. No a taktiež chceme teda udržateľný e, vývoj v súvislosti s Naturo 2000, 2000 Minulý týždeň komisia rozhodla ohľadom postup porušení v súvislosti so smernicou o biotopoch. Taktiež chceme vyhodnotiť účinnosť ekologizačných opatrení v súvislosti s našou polnospodárskou politikou. A máme tu príležitosť zúčinniť ekologizačné opatrenia a zároveň odbúrať administratívnu zaťaž pre polnospodárov, čo skoro prídeme s pracovným dokumentom. Neprestavíme, ako je treba zlepšiť Eh, ekologizačné opatrenia a taktiež, taktiež na ktoré oblasti sa budeme sústredovať. Európsky parlament má povinnosť a úlohu sa taktiež dívať na výsledky implementácie programov rozvoja vidieka, dosiahnuť lepšiu integráciu rôznych politík čo sa týka námorných ekosystémov, tak tu máme e, tu sa blíži v podstate prvý cyklus implementácie príslušné smernice a môžeme už do praxe naše námorné stratégie, ďalej cieľa v súvislosti s biodiverzitou, chceme podporovať zelenú infraštruktúru, Máme tu taktiež oblasti, ktoré nespadajú do Natúry 2000, ktorým sa musíme venovať. Taktiež sa musíme venovať téme prírodného kapitálu. Čo skoro príjmeme príslušné dokumenty, čakáme aj na vyhodnotenie implementácie. Taktiež je tu dokument v súvislosti s invazívnymi druhmi a náš prístup sme založili na vedeckých poznatkoch. Samozrejme, tu máme nariadenie o invazívnych druhoch a jeho ustanovenia, ktoré musia byť rešpektované. A každý druh na zozname ide ruka v ruke s riadnym vyhodnotením a hodnotením vplyvu. Takže na prvom zozname nie sú určité druhy, možno, že preto, že hodnotenie rizika nezodpovedalo požiadavkám, alebo pokiaľ zodpovedalo, tak ten druh nesplnil nejaké ďalšie kritéria, preto by bol zaradený na zoznam napríklad, e, čo sa týka nákladovo účinných opatrení na boj proti tomuto druhu. Takže my sme začali s ďalším hodnotením rizika pre ďalšie druhy, ktoré možno budú zahrnuté na ten nasledujúci zoznam. A chcem, aby tento zoznam zostal aktuálny, tak ako to vyšetuje nariadenie. Taktiež sme nedávno schválili akčný plán pre boj proti obchodovaniu s divokými zvieratami. Týmto bojeme proti globálnemu ubytku biodiverzity. Taktiež diskutujeme o implementácii cieľov držiteľného rozvoja, pretože niektoré z nich priamo súvisia s biodiverzitou. Ďalej, aby sme dosiahli cieľa biodiverzity, potrebujeme podporu aj z ďalších potreb, napríklad prístup spravodlivosti, ktorý súvisí s dodržiavaním princípov právneho štátu. Ďalej sme tu mali plán tejto oblasti pre e, rok 2016 v súvislosti s prístupom k spravodlivosti. No a v neposlednom rade tu máme implementáciu súčasne platných environmentálnych záväzkov a pravidiel. Mali sme tu oznámenie z minulého mesiaca, kedy e, naše generálne rejiteľstvo sledovalo 28 členských štátov a taktiež sledovalo nedostatky pri implementácii politík. No ale tu je otázka vody, znečisťovania vzduchu, obyvá hospodárstva, prírody, biodiverzity. Taktiež samozrejme príde strategická diskusia s Radou pre environmentálne záležitosti. Ďalej zvažujeme žiadosti o legislatívne a politické iniciatívy, ktoré sú obsiahnuté v uzneseniach Európskeho parlamentu, alebo napríklad čo sa e, týka rôznych rôznych oblastí a budeme naďalej teraz zvažovať príslušné politiky, ktoré chceme vytvoriť. Ďakujem. Please, if you want to add something. No, ik, wil, ik wens er niet aan Takže ja si k tomu, tomu nechcem nič dodať, len by som chcela, eh, aby ste mi odpovedali na moju otázku. Ja som vám položila tú otázku štyrikrát a rovnakú otázku. Je to legitímna otázka. A síce, ako to vyzerá s prispôsobením usmernení, o ktoré sme požiadali v našom uznesení. Nadvydadrili ste sa. V Holandsku niektoré provincie sa tým riadia, niektoré nie. Chcete spustiť postup pri porušení alebo nie? Budete sledovať, ktoré členské štáty, ktoré konajú alebo nie? Nie som si istý, či sa týka implementácie Natúry 2000 alebo špecifických usmerdení, ale hovoril som, že pracujeme na implementácii s členskými štátmi a že tu máme príslušné správy, ktoré sa budú sústreďovať taktiež na príslušné eh, smernice. Takže nevieme, či hovoríte všeobecne alebo o nejakom konkrétnom aspekte implementácie? Moja konkrétna otázka je, že by sa malo pracovať na vypracovaní úsmernení. V Holandsku napríklad Helderland a iné provincie už zaznamenali veľmi veľký pokrok tejto oblasti. Ale teraz nás, na miestni a e, regionálni poslanci hovoria, že nemajú príliš veľa priestoru konať, pretože z Európy im neprišli žiadne usmernenia, takže mňa by zaujímalo, čo si vy o to myslíte, aby ja som, ja som mohla odpovedať v mojej vlastnej provincii. Už je treba povedať, že komisia poskytla už dosť veľa usmernení v súvislosti s smernicami a taktiež ohľadom toho, ako skompatibilniť určité hospodárske aktivity s požiadavkami smerníc, napríklad čo sa týka polnospodárstva a tak ďalej. Takže možno to zatiaľ nestačí, ale v rámci fitness check, pokiaľ sa toto preukáže, tak by som očakával, že prídu ďalšie nejaké usmernenia, ale treba hovoriť o presných bodoch a aspektoch. Ja si myslím, že rozhodne považujeme usmernenia za dôležité a sme pripravení vypracovať dodatočné usmernenie, pokiaľ to bude potrebné. Ďakujem. A teraz na záver diskusie. Pán Demesmaker, spravodajca No, ďakujem, dostal som potvrdenie, že výsledky fitness checku prídu až na jeseň. A je jasné, že sme nepovedali, že komisia medzi tým nič nerobí. Áno, dali ste nám plný zoznam, ale taktiež sa určitým spôsobom vyhýbate moje otázke. Moja otázka je, prečo došlo k tomuto pozdržaniu? Oficiálne vysvetlenie také, že je to kvôli utečeneckej kríze a že tu máme teda obrovskú výzvu. Preto hovoríte, že komisia nemohla vypracovať tento dokument, ktorý nás zaujíma. A ja si myslím, že to je veľmi lacné sa takto vyhovoriť na utečeneckú krízu. Takže prečo došlo k tomuto neskoreniu? Komisia aj členské štáty nám ukazujú, že chcú pokročiť že tie usmernenia musia byť jasné, musia slúžiť svojmu účelu, ale dochádza tu k oneskoreniam a ja sa môžem iba dohadovať prečo. Veď Rozhodne tieto usmernenia majú podporu, ale ja sa pýtam, na čo čaká komisia? Máte pravdu, Európsky parlament naďalej bude hrať dôležitú úlohu pri zachovávaní nášho prírodného kapitálu. Budeme za neho skutočne odhodlane bojovať. Ďakujem. Chcete ešte odpovedť od komisie? Áno. Prosím. Ďakujeme za túto otázku. Myslím si, že to môžem jasne vysvetliť, na čo sa pýtate. Samozrejme, jedným aspektom je fitness check a jeho závery, nálezy, ale ako som povedal, prídeme s nadväznými krokmi. No a treba zistiť, ktoré opatrenia do akej miery budú potrebné a komisia, kolegium musí o tom ešte diskutovať, dospieť k záverom. Takže preto na jeseň príde nie len ten fitness check jeho závery, ale navrhneme aj nadväzné kroky. Dobre, takže tým pádom môžeme našu diskusiu uzavrieť. Chcem vám len pripomenúť, že nasledujúca schôdza bude 11. júla Ďakujem vám za vašu dnešnú účasť.